So, dear colleagues, please take, a, take your seats. Kolegyne, kolegovia, poprosím, aby ste sa usadili. Sprach der Papagei. Papagei? <laughs> so, ich bitte alle Kollegen. Takže ešte raz poprosím kolegyne, kolegov, aby sa usadili. A chcel by som teraz privítať našeho hostia, Jo Leinen sa hlási o slovo. Radi mu vyhovieme, nech sa páči. Jo. Ďakujem pekne, chcel by som privítať našu komisárku, ale pán predseda, myslím si, že by sme mali hovoriť delegácii nášho výboru v súvislosti s konferenciou Rio plus 20 môžeme teraz o tom hovoriť, alebo potom, ako si vypočujem pani komisárku, ako bod, ako následný bod, mne je to jedno. Karl Heinz, Florenc, nech sa páči. Ja by som chcel samozrejme poprosiť, eh, podporiť kolegu. Ja som akorát toho názoru, že to musíme spraviť hneď teraz, lebo komisia je súčasťou celej tej konštelácie a pri všetkom rešpekte pani komisárka, myslím si, že musíme o tom hovoriť a rozhodni teraz o tom ty, že kedy to bude. Merci, monsieur... Merci, monsieur... Ďakujem, pán predseda. Ja taktiež podporujem žiadosť Jolajna aby sme o tom diskutovali už teraz, aby sme vedeli, aké sú vlastne príčiny tohto rozhodnutia a aké budú dôsledky. Znamená to teda, že Európsky parlament nemá svoje miesto v rámci e, vyjednávania ďalšieho e, samitu. Toto je moja prvá otázka, pretože to rozhodnutie, ktoré bolo prijaté dnes ráno, mi bolo adresované. Ďakujem. Dobre, ak je takéto želanie, môžeme to variť hneď. Takže môžem vám povedať akurát to, že budeme mať zasadanie koordinátorov a čo sa týka konferencie Rio plus 20, je samozrejme pre nás dôležitá, my ako parlament sa tým zaoberáme. Kolega Gerbrandy bol náš spravodajca a my sme mali diskusiu s národnými parlamentami, kde sme ich pozvali sem do Bruselu. Bola to veľká účasť a zo všetkých strán som bol ubezpečený, že Európsky parlament, a ja som to neustále zdôrazňoval v rámci diskusie, že teda Európsky parlament mal byť zohľadnený a to práve preto, lebo sme zákonodarcami, to znamená, že ide o to, že my musíme implementovať prí, prípadné rozhodnutie, musíme zabezpečiť väčšinu a preto je dôležité, aby sme boli prítomní v Riu. Dnes ráno som vysvetlil koordinátorom, ako vlastne prebiehal celý týždeň a ako sa vyvíja náš rozpočet. Sice, že máme pevný rozpočet, ceny hotelov stúpili 10, e, násob, na 10 násobok. vrátalo sa pôvodne s 10 tisíc eurami, teraz to stojí okolo 100 tisíc. To znamená, že tie náklady budú činiť asi 20 tisíc na poslanca. Jednoducho sme museli e, zarezervovať hotely, podmienky sa neustále menili, museli sme ich rezervovať v, v týždňových blokoch, nie v tých týždňoch, nie v, pre, pre tie dni, ktoré by sme potrebovali, ale dokonca sme boli nútení, aby sme si, pre, aby sme si zabezpečili prázdne miestnosti, keď tam nikto nebude. No a toto sme kritizovali na poslednej konferencii COP a síce, že za 10 tisíce eur sme si prenajali konferenčnú miestnosť, ktorá sa nachádza v pivnici v suteréne, však Karl Heinz, a že z organizačného hľadiska nebolo možné zabezpečiť žiadnu miestnosť. Bola snaha pozvať hostí, pozvať mimovládne organizácie a ďalších poslancov. A potom tu boli následné možnosti. Poprvé, že by sme tam vôbec netestovali. To som hovoril ja. A to bol aj názor koordinátorov, aspoň teda väčšiny Niektorí boli skutočne za to, aby sme tam nešli. Potom ďalšia možnosť by bola bývala, že by sme e, ten rozpočet mm, prekročili 10 násobok, alebo a na to by sme potrebovali povolenie konferencie predsedov. Organizátori nám ale stanovili lehotu do 5. mája. To znamená, že dovtedy bolo potrebné zaplatiť účty za hotel dopredu a jednoducho bez rozhodnutia konferencie predsedov by sme to nemohli uskutočniť a bez nich by sa nám nepodarilo um, zabezpečiť takéto zvýšenie rozpočtu. Väčšina politických skupín bola toho názor, že by sme tam nemali ísť a bol tu návrh, ktorý podporili štyri politické skupiny a síce, že parlament by mal byť prítomný minimálne osobou spravodajcov, aby takto bol zastúpený parlament, aby sme tam prezentovali naše požiadavky, ktoré sme naformulovali naše správe, ktoré sme tam zadefinovali. Ide o veci, ktoré sme hlasovali. A potom sme dospeli k rozhodnutiu, že teda by tam mali spravodajca, síce kolega Gerbrandy, a on by teda viedol túto delegáciu, ktorá pozostávala z jedného človeka. Musím povedať, že je skutočne polutovania hodné zo strany organizátorov a musím povedať, že najväčší problém v Riu máme s organizátormi. Jednoducho, keď niekto tam pozve celý svet, Samozrejme je možné diskutovať o tom, akým spôsobom sa budú tie hostia prijímať. A ja mám s tým problém. A my všetci budeme mať problém. Keď takto prekročíme náš rozpočet, vieme, že na výbore pre rozpočet prebiehajú diskusie o delegáciách, hovorí sa o tých najvyšších nákladoch jednotlivých e, výborov. My sme neboli v prvej desiatke, dokonca v prvej peťke. Tá celá vec by stala 200 tisíc eur a preto koordinátori dnes ráno po intenzívnej diskusii sa takto zhodli a viem, že Mnohé kolegyne, kolegovia to považujú za dôležité podujatie. Mnohé veci závisia od tohto podujatia. E, sú tu mnohé veci, ktoré sme diskutovali, na mnohé veci sme sa zhodli a nakoniec to dopadlo tak, že kolega Gerbrandy, ktorý je podpredsedom výboru a ktorým toho aj spravodajcom, že by tam teda išiel. On je zodpovedný za viaceré témy a on by nás zastupoval v Riu. Takto teda sme dospeli tomu rozhodnutiu a samozrejme môžeme o tom široko sa ho diskutovať. Tie náklady vyslovne explodovali. ak by si náš výbor želal niečo iné, samozrejme, môžeme o tom hovoriť. A najprv Vittorio Prodi, nech sa páči. No, io veramente no, no, no, non riesco a capire, a parte il fatto... Ja tomu naozaj nerozumiem. Bol tu návrh uznesenia, bol podpísaný a viacerými osobami a všetci sme boli spoluautormi tohto uznesenia. Samozrejme, musíme zohľadniť aj iné veci, ale e, v tomto štádiu si myslím, že je lepšie, aby sme tam nešli a napísať e, nejaký protestujúci list brazilskej vláde, Takže ja si myslím, buď tam ideme všetci, alebo nikto. Ďakujem pekne. A teraz sa o slovo hlási Jo Leinen a potom Chris Davis, Judith Merkis a Karl Heinz Florence. Jo, nech sa páči. Pán predseda, plne súhlasím s tým, že by sme nemali mrhať peniaze, nesmieme mrhať peniazmi. Preto by sme nemali vynakladať prostriedky v takomto objeme pre všetkým aj za hotely, ktoré potom budú prázdne. To nie je možné. A ak je to istá forma vydierania, ak sa vytvoril takýto kartel z hotelov v Riu, tak jednoducho mali sme to oznámiť svetu. A potom som toho názoru, že vyšlime signál a povedzme, že Európsky parlament za týchto okolností tam nie je ochotný vycestovať. Možná alternatíva, ktorá prichádzala do úvahy, myslím si, že Vittorio to spomenul, aby teda sme tam poslali malú delegáciu a síce, že by tam išli sponzory uznesenia, teda tí ľudia, ktorí na tom pracovali, a čo sa týka hotelov, neviem, ako to robí výbor regiónov, ako to robí hospodársky sociálny výbor a GLOB, ktorý tam vlastne pošul na 3 dní 300 ľudí, predsa musia tam byť nejaké hotely. Myslím si, že je to nejaké celé pochybné, niekto tam má určité záujmy, aby sme tam nešli. Pre mňa je to nepochopiteľné, že nie je možné zabezpečiť 15 izieb na 5 dní v Riu, ale že to, musí, že to musíme na dlhšie obdobie zarezervovať za 600 eur na noc, ak si niekto sadne k telefónu alebo k počítaču učiť na nejaké miesta. Nech sa páči, môže do toho ísť. A teraz Chris Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som, ja som toho názoru ako vy. To, čo sa deje, je neakceptovateľné. Vystáva tu otázka, či tam pošleme jedného zástupcu alebo nikoho. Ten problém, ktorý tu ja mám, je, že zástupca parlamentu a, a zástupca predsedníctva vlastne bol zástupca našej politickej skupiny, alebo že by to mal byť zástupca EPP, aby som to dokázal akceptovať. No myslím si, že mali by sme mať jedného zástupcu a ostatné môžeme potom poňať ako určitý protest. Ďakujem pekne, Judith Merkis. Ďakujem. Najprv som chcel povedať, že je polutovanie hodné, že misia Európskeho parlamentu sa zrušila, aj keď ja skutočne musím povedať, že to považujem za škandalózne. Škandalózne to, ako sa správajú hotely v Riu, ako sa snažia vyťažiť čo najviac z tohoto podujatia. Ide tu o životné prostredie, o globálnu klimatickú spravodlivosť, o boj proti chudobe, o tom, ako lepšie využívať naše zdroje. Brazília očividne vie, ako dobre využívať zdroje a pevne verím, že to prospeje tomu účelu. A celkovo ja súhlasím s kolegami, že buď teda tam pôjdeme všetci, alebo nikto. Alebo potom súhlasím s Chrisom Davisom, že parlament by tam byť zastúpený ale myslím si, že my tam už máme dvoch zástupcov, ktorí tam pôjdu. Jeden je zástupcom, jedným zástupcom je predseda a druhý zástupca, malý zástupca tohoto výboru. Ja si myslím, že v čase úspor zaplatiť toľkoto peňazí za takúto slovnú cestu, to je skutočne škandalozne. Musím to poopraviť, nepôjdu dva zástupcovia, ale podpredsednička, eh, podpredsednička Európskeho parlamentu ani Podimata tam nepôjde, takže predsedníctvo Európskeho parlamentu tam nie je zastúpené. Čo sa týka výbor regiónu, vrátanie zamestnancov Traja, hospodársky sociálny výbor, majú už nejaké ubytovanie, možno sa o tom dozvieme. Očividne to nie je normálny hotel, aby som to tak mierne vyjadril také isté zariadenie. A teraz sme tu mali diskusiu, kde vystúpili Judith Merkis, Vittorio Prodi a ďalší. A to, to znamená, že máme tu názor, buď aby sme tam išli všetci, alebo iba jedna osoba. A tu sa teraz kryštalizuje dokonca situácia, aby tam nešiel nikto. Ešte tu mám na zozname kolegyňu Belie, a potom Richard Zeber a na záver Karl-Heinz Florenz. Nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s komentármi kolegov, predovšetkým pokiaľ ide o tie náklady. Ja chápem, že to je jeden dôvod pre Európsky parlament, ale pokiaľ ide o toho zastúpenie, tak vy hovoríte, že je to pre spravodajcu. Nás tu bolo viac spravodajcov, pokiaľ ide o toto uznesenie a uznesenie Európskeho parlamentu pre Rio. Keď hovorím, že nás bolo viac, tak znamená to, že e, sme to navrhli viacerí už od apríla, mája 2011, čiže pred rokom a bolo nás e, viacero v rámci skupín ktorí predniesli pozmenujúce návrhy a stanoviska. Takže ja by som eh, sa chcela na to eh, pozrieť eh, z tej našej ekologickej vízie, pretože máme spoločnú víziu, ale potom máme nejaké špecifické veci a chcela by som to predstaviť v rámci samitu. Takže pokiaľ ide o legitimitu spravodajcov, tak tu máme problém, povedal to pán Prody. Taktiež je tu problém so zastúpením vzhľadom na to, že sila Európskeho parlamentu je v jeho rozmanitosti a myslím si, že je potrebné, aby sme boli zastúpení na samite a chcem zopakovať, že naozaj Eh, je zložité, ak tam nepôjdeme, aby sme predstavili naše uznesenie. Okrem toho eh, tu máme výmenu s Brazíliou, s inými eh, krajinami. Máme tu návrh, ktorý máme na stole. Opäť je tu uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré je veľmi ambiciozne, najambicioznejšie medzi tými návrhmi. A chcem, aby sme tam boli naozaj zastúpení, aby sme boli početní. Vy, komisia, ste nám povedali, že 5, 4, 4 a 5 e, komisári budú v Riu, takže ja si kladem otázku, už pred rokom eh, sme na tom začali pracovať, uznesenie bolo schválené v novembri minulý rok, eh, už na konci minulého roka boli rezervované niektoré hotely. Ako je možné, že mesiac pred takýmto summitom, eh, pričom summit sa koná každých 10 rokov, Európsky parlament sa nezaangažoval a neprijal potrebné opatrenia, prečo sme si tam nerezervovali naše miesto, aby sme boli zastúpení na tomto samite. Takže ja apelujem na komisiu, na komisárku. Je možné, že v rámci eh, rezervácie pre zastúpenie únie na samite v Riu je možné nájsť nejaký prostriedok, aby sme neprekročili rozpočet Európskeho parlamentu, ale aby sme si tam zabezpečili miesto, aby sme tam boli eh, správne zastúpení a aby sme predstavili toto uznesenie, ktoré bolo spolupodpísané viacerými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ja si viem predstaviť vás, že hnev, ja sám sa nad tým rozčulujem už celý týždeň. Komisia je pred podobným problémom. a je to kvôli tomu, že podmienky sú kvôli tej salamovej taktike, alebo ako salamová taktika sa zmenili každý deň ale treba sa spýtať, či to je skutočne ten najlepší postup, ako príjmať hostov alebo hosti. Ja chápem váš hnev. Ja som na tom rovnako, ja som sa z toho tiež veľmi hneval. Ale keď ceny desaťnásobne narástli, a v Európe sú aj iné problémy, no a ja musím vysvetľovať, že platíme 600 eur za jednu noc v hoteli za izby, ktoré nie sú vôbec obsadené a podmienky sa takto menia. Vittorio Prodi to už povedal, no že treba možno protestovať veľmi dôsledne. Ale ešte sú dva ľudia na zozname rečníkov, Richard Zeber, no už pán predseda, ja mám na programe 15.00 a 16.00 dialog s Connie Hedegardovou, komisárkou Európskej komisie Connie Hedegaard tam sedí, tak ja by som chcel požiadať, aby sme dodržali rečnícky čadar teda, a program, pretože je to voči komisárke veľmi neslušné. Teraz hovoríme o tomto. Prvá otázka, no a keď chcete viesť a tú diskusiu, tak vy ste sa zachovali správne. Dnes sme o tom hovorili pomerne dlho na koordinátoroch e, a ja podporujem rozhodnutie, ktoré bolo dnes prijaté. Za týchto podmienok musíme vyslať jasný signál, ak toto nechápe, Takže treba sa skutočne spýtať, čo to znamená jedna fotka kolegu na Copacabana a je to celé, je to celé v kybli. No už treba sa pýtať, čo teda nemáme žiadny zasadací sál, oprávnite pred voličmi izbu za 600 eur, ktorá nie je obsadená bez účasti na konferencii, bez zasadacej miestnosti. Veľa šťastia! No a Gerbrandy bol spravodajca. No a teraz, čiže to je rezolúcia a uznesenie, ktorú podporujú viacerí kolega Belie, Florence a tak ďalej. A v tomto zmysle myslím, že treba modifikovať aj rozhodnutie, že signatári tam tiež vycestujú, je to 5 ľudí, alebo pôjdeme podľa eh, Dehontovho systému a tam by mali teda Karl Heinz Florence som otvorený návrhom, ale to je maximálny počet, ktorý sa dá nejak odôvodniť. Ja musím povedať, že ja sa nijak inak nerozhodnem, budem proti všetkému ostatnému. Pán predseda, vy ste sa zachovali správne, informovali ste nás, nedá sa viac robiť a my si musíme uvedomiť našu zodpovednosť ako zástupcov ľudu. Novšia podmienky sa zmenili, Ani podimáta predsedníctvo parlamentu, a tiež vyhodilo dôsledky. No dobré, a teraz máme program a môžeme diskutovať o, o Skony Hedegardovou, pretože svetová klíma je dnes dôležitou témou, ktorá si zaslúži, aby sme o tom hovorili. Karl Heinz Florence, ešte posledná vec. Áno, ja podozrievajú z toho, že som nepriateľský, to nemám rád, pretože keď sa objavia problémy, treba o nich hovoriť. No, mňa dobre vychovali a som rád, že komisárka tu je, pretože vidíte, že ne, nepríjmeme všetko len tak. Ak by som tam ja dnes ráno sedel tak, výsledok by nebol oveľa iný. Ja by som sa sústredil, ja by som teda pravdepodobne neposlal žiadneho spravodajcu. Ale o to mi nejde. Po obytke každý generál. Ja chcem povedať niečo úplne iné ja myslím, že už 2-3 roky v parlamente je tu hnutie byť proti takýmto delegáciám. Videli sme to v Durbane, v Kankune, v iných krajinách, Kodani, Nuž. Neustále to bol taký negatívny nádych a na to musíme reagovať, predseda. Nemáme žiadny systém na takéto na takéto delegácie nejde, nemáme tlmočníkov, nejde personál. Šetri sa na to, aby to bolo nejako odôvodnené, odôvodniteľné. Samozrejme, nemôžeme platiť 600 eur za noc alebo dolarov, ale na to nemali ani reagovať. Mali sme reagovať oveľa skôr. Nuša, už 20 rokov to zaoberáme. My musíme dospieť a v týchto otázkach zvýťazíte A všetci, ktorí sa starajú za to, aby tieto cesty e, vyššie alebo nie, tí nechcú zvíťaziť. Pred 20 rokmi sme nemohli nič hovoriť. Komisia zobrala e, tie dokumenty a hodila ich do koša, ale len preto, že sme každý deň bojovali, tak sme získali naše právomoci a na tie musíme získať aj na takéto konferencie, pretože to má dôsledky, má to dôsledky, ktoré musíme obhajovať v našich volebných obvodoch, no a len nás, prepačte, musia voliť aj nikoho iného, a nie komisiu. Čiže sú to malé delegácie, bez tlmočníkov, bez asistentov, malo personálu. No a ešte raz, milý Richard, ja myslím, že som bol na každej konferencii. Ak chceme odvádzať svoju prácu, a tak večer si môžeme výjsť na pivečko. Nemôžeme len stále behať z jednej konferencie na druhú a schôdze. A treba skutočne bojovať za to, aby sme na budúce mali riadne podmienky. Nemôžeme sa spoliehať na všetnú tretiu organizáciu, len na nás všetkých Ďakujem pekne. Jutta Haug a potom uzavrieme. Dobre, ja som chcela len poukázať na jednu vec. Nechcela som hovoriť o Riu a o problémoch, ktoré sa objavili. Ja som chcela podporiť to, čo povedal Karl Heinz Florence. A totiž, že nálada v parlamente neustále práva poslancov, ak sú spojené s peniazmi, obmedzuje a to je skutočne realita. No a všetci, tí, ktorí sú tu, musia musia zistiť, aké predstavy má e, výbor na kontrolu rozpočtu a čo každoročne opakuje. No a oni no to majú ešte aj väčšinu. Treba, myslím, skutočne naliehavo treba, aby sme si uvedomili situáciu. Na budúce sa môže stať, že budeme mať nulový rozpočet, ale to nebude stačiť. Bude, budú nám tvrdiť, že treba si to ešte zaplatiť z vlastného vrecka. Takže pozrite sa na to, e, čo sa robí vo výbore pre kontrolu rozpočtu. Ja nie som členkou, tak e, možno preto poviem, že, mm, že sa to ľahko hovorí, sa ľahko hovorí, ale e, s dopadmi musia sa vyrovna, musíme sa vyrovnať všetci. Kryton, prosím, čo najstručnejšie. Áno, len veľmi stručne to poviem. Ja už som bol trikrát na delegáciách, raz som si platil vlastné, alebo dvakrát som si platil vlastné výdavky sám, raz som bol členom oficiálnej delegácie. No a myslím, že je, je mimoriadne dôležité, aby parlament tam bol, je mimoriadne dôležité, aby parlament eh, prispel. Nie, je to, nie sú to žiadne prázdniny alebo dovolenka. Má, je to dôležitá úloha v rámci rozhodovacích procesov celej EÚ a myslím, že ne, nesmieme prestať vysielať členov na takéto delegácie. Pán Gerbrandy tu nie je. Ne, neviem, či tentokrát eh, pôjdu nejakí ľudia 5 krát alebo či pôjdu 5, ale parlament, ktorý vysiela delegácie, povedal, že bude to zorganizované na čas, kedy izby sú ešte lacnejšie, kedy lístky budú lacnejšie, no a my by sme mali snažiť o čo nižší rozpočet, ale parlament tam musí byť, pretože inak diskusia je tu, budú zlé, naše rozhodnutia budú nebudú tak prepojené s tým, ako prebiehajú rokovania a celkový výsledok pre EU bude horší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kriton. Myslím, že teraz sme si z, každého, eh, z každej strany pozreli na to, aká je, aká je nálada. Ja veľmi dobre viem. Eh, uvedomujem si, čo povedal kolega Florence. Je to systemický problém. No ja môžem k tomu len dodať, že začnem, spustím iniciatívu eh, s pánom Ševčovičom alebo cez konferenciu predsedov výborov, že Lisabonská zmluva vo viac ako 160 politických oblastiach sme získali eh, právomoci. Musíme, musíme eh, rozhodovať o medzinárodných dohodách a koordinátori prijali rozhodnutie. To sa nedá len tak jednoducho zrušiť, ale kritika, ktorá tu zaznela, to si uvedomujem a k tomu môžem povedať len, že sa o tom debatuje a ja som presvedčený o tom, že týmto rozhodnutím ja som navrhol viacero možností aj to, aby išli, išlo 8 osôb. Ja som na koordinátoroch navrhol viacero možností, ktoré by sme mohli prijať. Väčšina sa rozhodla a pre možnosť, že vycestuje jedna osoba. Systematicky to vám slubujem. Ja budem vyvíjať iniciatívu, aby sa teda dostal do správnych kolejí, aby sme všetko nenechávali len na náhodu to, kto ako veľkú delegáciu alebo kam vôbec nejakú delegáciu pošleme a že to nebude eh, len na dobré vôli, či už komisie alebo hostiteľov, usporiadateľov, pretože aj to je problém, že náklady sú také vysoké. No a tým eh, sme tento bod ukončili a prejdeme k diskusiám s Kony Hedegardovou. Milá Kony, vítame ťa v parlamente. Bolo nevyhnutné, aby sme to prediskutovali, pretože to sa týka našej záležitosti, takže ja teraz navrhujem, aby sme dali slovo komisárke. Ja nám len pomôcť. Nebojte sa. Ale nie je celkom jasné, či pôjde jeden alebo nikto. Keď táto otázka ostane otvorená, to samozrejme je možné. Ja navrhujem, aby som tam nešiel nikto. Ja môžem obhajovať len to, čo dnes povedali, na čom sa dohodli koordinátori a koordinátori dnes ráno sa dohodli, že jeden tam pôjde. Jedna osoba pôjde. A takto to bolo aj oznámené. Takto to, takýto lista bol zaslaný na rôzne miesta, bol som o to požiadaný. Poslal to aj predsedníctvu. To som urobil, takže ja môžem len povedať to, čo povedali koordinátori, pretože inak musíme zvolať osobitné zasadnutie koordinátorov. Takýto, takýto je výsledok, takéto je, takáto je situácia. Ja nemôžem len tak rozhodnúť sa za seba. Dobre, ale teraz prechádzame k bodu programu. Jo, vy by ste to mali vedieť. Toto nie je vôbec ani na programe. No Linda. Ja som chcela len navrhnúť. Dnes do obeda mm, sme sa dozvedeli novinky, museli sme rozhodnúť eh, koordinátori, no a teraz myslím, že si musíme vypočuť, eh, vypočuť eh, komisárku. Koordinátori počuli kolegov, zohľadníme vaše hlasy a zásadne rozhodneme a oznámim to a poviem, že či ktoré skupiny ako, ako sa chcú rozhodnúť. Čiže výber je medzi jednou osobou a nula osobami. A rozhodneme dnes do 17.00. No, áno, môžeme preskúmať, aká situácia. Dnes ráno koordinátori rozhodli, ja som oznámil, oznámil rozhodnutie koordinátorov, tak sa dohodli predsa veľkou väčšinou. Samozrejme, to môže ostať otvorené, ale bolo poukázané na to, že parlament alebo aj predsedníctvo ne, nepôjde a predsedníctvo parlamentu, to tak urobilo, nepôjde nikto za, za predsedníctvo Linda a ty si tam bola pri tom dnes, takže samozrejme môžeme čakať do 17.00, ale prijali sme rozhodnutie, no a preto navrhujem, aby sme sa pustili do programu, pretože budeme mať len pol, hodin, pol hodinu s komisárkou. A ja by som bol rád, aby sme sa venovali všetkým témam, pretože tie témy sú veľmi dôležité a čakajú nás dôležité zmeny. A takže na tretí pokus srdečne vítam Kony Hedegardovo na pôde výboru pre životné prostredie. Low Carbon Roadmap, správa Chrisa Davisa a ostatné správy, ktoré sú na programe. Máme isté problémy v v samom centre klimatické politiky ETS. V roku 2008 sme prijali obrovský balíček systému obchodovania s emisiami a emisnými kvotami. Hovorilo sa o tom, že ETS je, alebo 30 eur je tá spodná hranica, aby to fungovalo. A teraz tá cena je 6,70, 7 eur, 8 eur. No a situácia sa veľmi zaujímavo zmenila aj minulý týždeň na zasadnutí ministrov životného prostredia. No a preto teraz dostávate slovo a už dobre ďakujem za možnosť um, výmeny názorov, takže srdečne vás vítame. Eh, Connie Hedegaard. Mr. Chairman. Allow me just 15 seconds to the discussion you just had. It's just a piece of information that might Mám jednu informáciu, ktorá by vám možno mohla pomôcť pri rozhodovaní. Viacerí z vás povedali, eh, že tam pôjde komisia, ale my sme sa stretli s rovnakým typom problémov. A ja si myslím, že je nepriateľné ísť tam za takýchto podmienok, ale viete, že mm, delegácia komisie v New Yorku v Brazílii sa tomu už venovala a taktiež nás zaujíma výsledok vašich diskusí, pretože už sa o tom diskutovalo aj s brazilskými orgánmi. Teraz budem veľmi stručná, aby som tu nemala iba taký monológ. V prvom rade chcem povedať zo pár slov, aby som vám predstavila štádium, v ktorom sa nachádzame, pokiaľ ide o medzinárodné rokovania. Dva týždne pred konečným dátumom sa Európa rozhodla, čo bude robiť v nasledujúcom období e, vzhľadom na tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté v Darbane. Došlo k veľmi živým diskusiám, ale ja som bola veľmi rada, že minulý týždeň sme našli riešenie pre 27. A myslím, že išlo o veľmi silný signál, ktorý sme vyslali pre našich medzinárodných partnerov. Je tu ešte jedna otázka. Musíme prijať veľmi jasné stanovisko zo strany EÚ Viete, eh, že na ďalšiu konferenciu v Dorbane by bolo vhodné mať už jasné stanovisko. Teraz pracujeme na ďalšom predsedníctve v Katari, aby sme v roku 2015 mohli eh, uzavrieť medzinárodné dohody a aby každý vedel, čo presne má urobiť do roku 2015, aby sme vedeli, ktoré otázky musíme vyriešiť, aby sme to všetko vedeli uzavrieť do tohto obdobia. 7. 8. mája v Bruseli sme pozvali eh, niekoľko eh, našich partnerov eh, z ostrovov, aby sa zúčastnili neformálnych diskusí o Durbane a období po a aby sme naozaj pokročili vo všetkých týchto otázkach spoločne. A druhý deň sa budeme venovať Rio plus 20, pretože všetky tie rozhodnutia si musíme prejsť e, spolu s našimi partnermi aj v Riu v júni. Takže toľko k medzinárodným rokovaniam. Samozrejme, môžete sa pýtať na detaily. No a aká je vnútorná situácia? Predseda povedal, že na neformálnom stretnutí minulý týždeň na rade sa diskutovalo o e, výmene e, emisných kvót. Všetky členské štáty uznali, e, že toto je základom klimatickej politiky EÚ. Shodli sa na tom jednomyselne a myslím, že ide o pozitívnu vec. Takže toto je jedna vec a ešte a, ďalšia vec, pokiaľ ide o dlhodobý výhľad, ktorú môžeme podporiť v komisii. Sme revidovali systém ETS. Poprvýkrát to predstavíme v 2013. Zatiaľ sme sa pozreli na obdobie 2012. Predstavíme to niekedy na jeseň a dovtedy si preskúmame jednotlivé alternatívy. V ďalšej fáze 2013 až 2020 bude potrebné využiť e, kvóty a potom budeme mať menej kvót na to ďalšie obdobie Takže musíme sa pozrieť, ako to urobíme, aby sme nezaplavili trh a, a musíme to vyriešiť, aby sme prijali rozhodnutie na konci roka. Samozrejme, krátkodobo najjednoduchšie by bolo, aby, ak chceme mať nízku cenu, musíme si stanoviť ciele a pozrieť sa na to, ako to bude prebiehať po roku 2020. Po tom neformálnom stretnutí sme e, zistili, že ministri sa v podstate na tom zhodli a môžu to prijať bez toho, aby sme zasahovali do trhu. A potom môžeme prejsť na rokovania, pokiaľ ide o e, účinnosť. Ja som veľmi vďačná parlamentu, pretože vy ste vyslali veľmi silný signál, prijali ste cestovnú mapu e, pre uhlík, uhlíkovú ekonomiku už v marci. Toto bolo naozaj veľmi pozitívne pre situáciu v Európe vo všeobecnosti. Takže toto bol taký silný signál, silné posolstvo. Pokiaľ ide o leteckú dopravu, myslím, že niektorých z vás to bude zaujímať. Chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu podporu Európsky parlament o tom hlasoval v polovici marca. Teraz prebieha dialog s viacerými a krajinami, a ktorým sa táto legislatíva nepozdáva. A snažíme sa pozrieť na to, či môžeme nájsť nejaké medzinárodné riešenie v tomto smere. Stretli sme sa e, so všetkými týmito e, krajinami v Rúsku, hovorilo sa tam o svetovom systéme. My sme povedali v poriadku, pozrieme sa na to. A minulý mesiac sme preskúmali e, sériu mechanizmov, A bude to predstavené na rade IKO a uvidíme, či dospejeme k medzinárodnej e, dohode alebo nie. V každom prípade pracujeme na tom. A ešte pár slov k viacročnému e, finančnému rámcu. Viete, že chceme zaintegrovať klímu do rozpočtu. Toto je veľmi dôležité. Ak tam zakomponujeme projekty pre infraštruktúru, dopravu, SPP, ďalšie sektory, tak to bude predstavovať väčšiu pridanú hodnotu pre európskych občanov. Viem, že vy tu máte svoje stanovisko, ale e, väčšina vlád e, tu chce mať flexibilitu, čo znamená pošlite nám peniaze a my uvidíme, čo s nimi urobíme. Takže sme v e, takej zraniteľnej pozícii v Európe a keď získavame finančné prostriedky prostredníctvom EÚ, tak eh, by sme ich mali správne využiť, aby sme vytvorili rast a eh, zamestnanosť, pretože toto v Európe potrebujeme v nasledujúcich rokoch. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme eh, zrealizovali tieto dôležité veci vďaka nášmu rozpočtu. Vy ste povedali, že na začiatku roka komisia prijala návrh o využívaní pôdy, lesnej pôdy. Hovorilo sa o emisiách CO2 v poľnohospodárstve. Našim cieľom je prijať metódu a stanoviť ciele. Je to veľmi technické, ale zároveň dôležité. Vieme, že poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo musí prispieť k plneniu cieľov. Ešte pred letom predstavíme viacero návrhov. Bude sa to týkať automobilov 95 gramov pre 2020. Toto sa budeme snažiť vypracovať veľmi rýchlo a ešte sa budeme snažiť stanoviť cieľ po roku 2020, teda na to ďalšie obdobie. Navrhneme taktiež revíziu nariadenia skleníkových e, plynov a niekedy na jeseň. Dúfam, že to bude mať medzinárodný dopad, aby bola e, prijatá dohoda. Pokiaľ ide o emisie z e, lodnej dopravy, vy ste požiadali komisiu, aby sme vypracovali návrh aj pre lodnú dopravu v rámci globálnej dohody. No a musíme vypracovať posúdenie vplyvu. No a ešte pripravujeme adaptačnú stratégiu pre EÚ. Už sa nám podarilo zverejniť dokument prispôsobiť Európu. Toto je veľmi dôležité pre osvedčené postupy. Čiže Viacero e, veci máme naplánovaných, ale najdôležitejšia je diskusia o e, klimatickej politike po roku 2020. Potom tu máme viaceré cestovné mapy 2015, cestovné mapy e, sektorové a energetická účinnosť, takže nebudete prekvapení, keď vám poviem, že Nechcem, aby sme tu zmiernili dopad tejto smernice, pretože to potrebujeme na vytvorenie pracovných miest v Európe. No. Ďakujem pekne, Kony, za úvodné slovo a teraz dáme slovo najprv koordinátorom za každú politickú skupinu a v mene EPP vystupí Richard Zeber. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne aj pani komisárke a za ten prehľad o vašej činnosti, ktorý ste nám poskytli. Som veľmi rád, že pre všetkým, čo sa týka fluor, chlorových e, plynov, tak tam chcete ísť cestou face down, nie face out. Takže to je dobré. Potom ako je to pri pevných časticiach, lebo vieme, že to je veľká výzva, ktorá sa týka klimatickej politiky. A potom ešte by som sa chcel spýtať medzinárodným dohodám, aký nový vývoj z hľadiska komisie by vlastne prichádzal do úvahy smerom k našim partnerom, ako je USA a Čína. Keď čítate vlastne medzinárodné médiá, tak viete, že tie fronty eh, v USA sa skôr tak upevnili a z Číny nie sú žiadne pozitívne signály, že by menili svoj názor. Takže čo sa týka diskusie jednotlivých aspektov, chcel by som povedať, že je tu veľká nervozita na strane hospodárstva, je dôležité dobre stanoviť cenu CO2 emisí. Aká je teda situácia na úrovni komisie? Vypracuje sa nejaký návrh? Ale, alebo bude to prebiehať do roku 2020 bez zmien? A ešte posledná otázka, pani komisárka. Mám dojem, že zo strany komisie boli vyjadrené mnohé prísľuby, iba prísľuby v oblasti klimatickej politiky. Preto by som bol rád, keby bolo možné vysvetliť, ako to funguje na úrovni komisie, lebo keď si vypočujeme komisára pre priemysel, nemám pocit, že by sa spoločne nejako pracovalo na otázkach klímy. Ďakujem pekne, pán Zeber. Teraz Linda McGeven mene SAD. Ďakujem pekne za to, že ste prišli sem, pani komisárka, za to, že ste mali tú trpezlivosť a Viete, že my vás podporujeme, čo sa týka tej zložitej situácie ohľadne leteckej dopravy a ich zahrnutia do ETS. A my vám samozrejme chcete poskytnúť podporu, ale vieme, že sú štáty, kde jednoducho nechcú ísť touto cestou. Takže dôležitá je tá národná úroveň. Toto je istý nástroj, ktorý máme k dispozícii a musíme ho využiť. To znamená, že musíme spraviť niečo v tejto oblasti a musíme to spraviť rýchlo, ešte pred rokom 2013, kedy začnú tie aukcie. Pevne verím, že vy budete v tom pokračovať, aj keď z politického hľadiska je to samozrejme niekedy veľmi zložité riešiť oblasť letectva. Bola tu diskusia o ďalších otázkach. O bitumenových pieskoch, áno, to je zložitá otázka. A tiež sú tu isté e, názory. A potom pozrime si, čo robí Kanada, akú tam majú legislatívu. To je zase dôležitý aj ďalší aspekt, ako napríklad kvalita palív. To znamená, že samozrejme dôležité je hovoriť o tom období po roku 2020 a musíme si uvedomiť, že rok 2020 nie je tak ďaleko a ten klimatický balíček sa vypracoval pred 4 rokmi a ešte iba teraz zahojíme ETS, to znamená, že ak chceme pokračovať a riešiť otázky automobilov, tak musíme vlastne myslieť na ten horizont 2020. Myslím si, že teraz to bude zložité, aby kolegovia súhlasili s tým, čo bude po roku 2020. Je to zlož, situácia zložitejšia ako roku 2008. A jednoducho, ak to nespravíme, nenaplníme naše ciele, že som si istá, že spravíme všetko, čo v našich silách, na našej politickej skupine, ako aj v tomto výbore, aby sme nás podporili a tešíme sa na vaše návrhy. Ďakujem pekne, Linda. Áno, rok 2020 nie je tak ďaleko, to je úplná pravda, Chris Davis. A za skupinu Alde, nech sa páči, Chris. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem pekne za to, že ste v úvodnom slove spomenuli toľko tém, teraz tri body. Poprvé, Možno ste pozerali, že Bloomberg zverejnil novú štúdiu, ktorá sa týka investičných nákladov na to, aby sa podarilo do roku 2020 dosiahnuť to zniženie o 30 a tá kalkulácia je 7 až 9 eur na osobu. Skutočne veľmi nízka cena. Je to vlastne niekoľko káv každoročne. Ja neplatím toľko za kávu, ale hovorím, že takto by sa dalo prepočítať. To, čo je zaujímavé, je, že sú tu štáty a európske štáty, napríklad Belgicko, ktoré nakoniec platia menej za to, aby dosiahli tie ciele 30 Musíme si uvedomiť, že malo by to také vplyvy, že napríklad tie povolenky, tie ich ceny by zrástli, čím pádem mali vlastne viac financí k dispozícii, to po prvé, po druhé Potom, čo sa týka sekvestrácie eh, CO2, neviem, či to môžem spomenúť, včera povedala Medzinárodná agentúra pre energiu, že áno, eh, sme teraz v tom súlade s tým cieľom, že dojde o navýšenie teploty dosiahne 6 do konca storočia. Do roku 2020 malo byť realizovaných 40 takýchto projektov sekvestrácie. Máme tu rozličné procesy a pevne veríme, že tam bude zabezpečené financovanie strany EÚ vo výške 69 miliard. Teraz možno, že to bude iba 1,5 miliardy pre sekvestráciu. A sú tu akčné plány, ktoré sa pripravujú, možno, možno to môžete potvrdiť. Bez hľadu na to, či sa vám to páči, ako technológia je to kľúčové, preto či vlastne dosiahneme naše ambície. A potom, čo sa týka eh, osobných automobilov a ľahkých nákladných eh, vozidiel. Myslím si, že podarilo sa dosť v posledných rokoch skutočne značný pokrok, to zníženie emisí CO2 20 a to zvýšenie účinnosti, eh, to je veľmi zásadné, ale vieme, že tie, tie ambície v rámci legislatívy nie sú dostatočne vysoké Inžinieri sa skutočne zamysleli, odvádzajú výbornú prácu a myslím si, že my sme mali spraviť ešte viac. Vy pripravujete asi legislatívu o ľahkých nákladných vozidlách. Mohol by som zdôrazniť, že keď sa naposledy e, hovorilo o týchto e, vozidlách, tak vlastne vtedy ten priemerné emisie CO2 boli 203 gramov na kilometr a teraz sa hovorí o tom, že to číslo by malo byť okolo 180 gramov na kilometr čo je značné zníženie a práve preto tie ambície v rámci legislatívy by boli nižšie, v podstate nižšie, ako mali byť. Neočakávam samozrejme, že mi to poviete dopredu, ale by som chcel poprosiť, či by ste si to mohli pozrieť, či by ste mohli poskytnúť odpoveď. Ďakujem pekne, Chris. A teraz v mene zelených pás Eichho. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste boli taká trpezlivá. Predtým, ako sme mohli pristúpiť diskusie s vami. Ak dovolíte, chcel by som položiť 4 krátke otázky. Nie sú jednoduché, ale pevne verím, že je to v poriadku. Práve sa týka ETS. Ešte pred minulým týždňom sme hovorili um, mnohé aspekty, mnohé riešenia. Hovorili sme o možnostiach riešenia tejto oblasti. My sme si totiž vytvorili určitý názor a potom samozrejme to riešenie prostredníctvom aukcií to je niečo iné, ale ak by sme zmenili iba ten časový profil tej aukcií, tak jednoducho nie je možné hovoriť o ďalších aspektoch, takže je dôležité si uvedomiť, kedy bude tá revízia a preto tu vystáva veľká otázka, čo sa vlastne spraví a na mnohých trhoch sa hovorí o tom, že ak by sa zmenil ten časový profil, tak vlastne to by nebol ten správny signál na trhy, a vlastne ETS je ten základ klimatických politík. Takže mohli by ste povedať, čo chcete vlastne riešiť v rámci tohoto odloženia. Takže máme tu určité informácie z Číny, že vlastne oni pripravujú zdaňovanie e, letectva z ich strany. Hm, mohli by ste sa k tomu nejako vyjadriť? či to považuje za primerané opatrenie alebo nie, a ako by to mohlo ovplyvniť vlastne tú diskusiu o ETS a zahrnutie letectva. No a potom, čo týka automobilov CO2, áno, je tu ten návrh, ktorý sa môže týkať vozidiel, a potom tá ďalšia veľká vec je to označovanie. Aby spotrebitelia vedeli, že keď sa rozhodnú pre nejaké auto, čo to znamená. A hm, pred dvomi rokmi to bola veľmi dôležitá téma aj pre vás, aby spotrebitelia boli informovaní, aké auto kupujú. Takže môžeme niečo očakávať v tejto oblasti, lebo vieme, že je tu silný lobbying proti tomu, aby spotrebiteľ nedostal tie správne informácie na záver. Rio plus 20, iba krátka otázka. V Durbane najväčším úspechom EÚ bolo vytvoriť tú alianciu EÚ spolu s Africkou úniou a ďalšími štátmi. Dalo by sa nejako nadviazať na túto alianciu v Riu, aby sa posilnili tieto vzťahy? Ďakujem pekne. Thank you very much, Bas. Ďakujem pekne, Bas. A teraz sme ukončili koordinátorov politických skupín. A teraz máte slovo. Pani komisárka, ďakujem pekne. Poprvé Richard Zeber. Čo sa týka toho phasing down či phasing out freónov, to je veľmi zásadné. Ak sa rozhodneme ísť prostredníctvom phase out, tak potom tam je to ustanovenie, že Musia tam byť udržateľné alternatívy k dispozícii. Preto si myslíme, že to by bol pomalší pokrok, ako by bola stratégia phase out. Takže to bol lepšie ako phasing down, takže my chceme ísť formou phase down. Tá výhoda, ktorú poskytuje, že môžete začať vlastne hneď, nemusíte čakať, na to, kým sa nájde vhodná alternatíva. Takže my si myslíme, že najlepšie pre životné prostredie by bolo, keby sme mali princíp phasing down a nie phasing out. Viacerí z vás sa pýtali na otázku letectva a Báz o tom hovoril, o tejto čínskej iniciatíve z minulého týždňa. Čínske ministerstvo financí na svojej webovej stránke zverejnili určitú daň, ktorá by sa týkala letísk alebo letectva alebo že tie príjmy z tejto dane by využili pre environmentálne účely. Takže my sme požiadali našu delegáciu v Pekingu, aby snažili sa zistiť, či by to bolo ekvivalentné opatrenie. Pravdepodobne to nebude, ale teraz sme v tej fáze, že sa tým zaoberáme, máme o to záujem a je tam tá myšlienka, že tie príjmy by mali sled, smerovať, smerom, smerovať do životného prostredia. No a potom ďalšia vec, ktorú sa pýtal Richard je tu ochota mať dialog, je tu snaha neeskalovať veci prostredníctvom vyhlásení. Nadvezujeme nové kontakty, to znamená, že je tu zásadný dialog. Tento dialog sa týka aj vzťahov k ICAO, lebo jednoducho samozrejme oni nie, nie, nie sú za globálnu dohodu No a keď vlastne sú tu veci, o ktorých hovoríme od 1997 a zatiaľ sa nepodarilo nič dosiahnuť, tak vieme, že to závisí od toho, či teda aj oni by chceli e, výjsť v ústretí, spraviť nejaké nové kroky a tu diskutujeme s jednotlivými zapojenými stranami No a objavujú sa aj určité informácie v médiách, napríklad prezident Obama hovoril, že v oblasti klím by sa dalo robiť viac, tým samozrejme súhlasíme. Dôležité je ale konať nejaké kroky vôbec, lebo v zásade, čo sa týka letectva, to, čo robíme, je rozumný postup vpred. Áno, samozrejme nemáme zatiaľ dohodu s ICAO, ale investujeme to veľa času, aj príslušné generálne riaditeľstva, naše služby, E SVČ snažia sa vysvetľovať ostatným partnerom, o čo tu vlastne ide a preto si myslím, že to pochopenie pre tento problém rastie. Viacerí z vás spomínali to odloženie, aj Linda McGeven o tom hovorila. Takže to odloženie a tie profily v rámci aukcie, to sú dve veci. Prečo nediskutovať iba o tom odložení? Tu ide o ten profil v rámci aukcií. Musíme si uvedomiť, že tá metodológia na to, aby to fungovalo, je podstatne jednoduchšia, aby som to tak povedala, ako keď musíte otvoriť smernicu a riešiť to prostredníctvom nej. Čo sa týka tých profilov v rámci aukcií, tak tam môžete vlastne prezentovať niečo výboru pre životné prostredie, a ne, nevyžaduje si to jednohlasnosť. Takže to je prvá vec, ktorú môže zvať pomerne rýchlo. Čokoľvek iné by si vyžadovalo viac času. A my v rámci tých aukčných profilov navrhujeme isté kroky, ale samozrejme neznamená to, že sa nezamýšľame nad inými vecami. A ja by som chcela povedať, že mali sme vo štvrtok, minulý štvrtok intenzívnu diskusiu, ktorá bola veľmi konštruktívna, mali sme z toho dojem že mnohým členským štátom je už jasné, že tá diskusia o tom, čo príde po roku 2020, je veľmi dôležitá. Chcela by som odporučiť, aby ste si všetci pozerali e, webovú stránku nášho predsedníctva, dánskeho predsedníctva. Sú tam určité aj linky, aj videá. A pozrite si to. No a sú tam video vyhlásenia, ktoré vlastne boli pre, prezentované e, ministrom, kde apel, aby sa zabrali tým, čo bude po roku 2030. Lebo rok 2020 je už čoskoro tu, my už sa musíme pozerať, čo bude potom, potrebujeme mať takú predvídateľnosť. a dôležité je si uvedomiť, že e, tá cestovná mapa, ktorá sa týka e, nízkych emisí CO2 a tak ďalej, to je veľmi dôležité si uvedomiť, členské štáty si uvedomiť to, že aj priemysel žiada, aby, sa, aby, sa, aby tu boli úvahy o tom, čo bude neskôr. Takže to rozhodnutie o tom odložení príde opätovne. Pevne verím, že čo sa týka smernice o energetickej účinnosti, keď sa na nej ukončí práca, tak pevne verím, že tam bude zosúladenie. Bude to prepojené s tou diskusiou o odložení. Vieme, že to je zložité pre členské štáty. Zložité je to aj z hľadiska smernice energetickej účinnosti. Preto dôležité hodnotiť situáciu a mnohé členské štáty chcú ísť touto cestou. Potom to bola otázka, ktorá sa týka atmosféry na úrovni komisie, vzťahy s priemyslom a tak ďalej. Čo sa týka komisie, tam je situácia veľmi jasná klimatická politika, obnoviteľné zdroje energii, energetická účinnosť, celá tá agenda sa považuje za hnaciu silu vytvárania pracovných miest v Európe. Napríklad minulý týždeň tu bolo oznámenie o zamestnanosti, tam boli identifikované tri sektory, ktoré môžu vytvárať nové pracovné miesta do roku 2020, zdravotníctvo, IKT a zelená ekonomika. Čo sa týka zelenej ekonomiky ako takej, tak sa odhadlo, že by sme mohli vytvoriť v Európe 6 miliónov pracovných miest. Potom to bolo rozdelené na odpad, energetickú účinnosť a tak ďalej, na jednotlivé sektory, takže je tu veľká zhoda, že toto musí hrávať ústrednú úlohu, keď ide o vytváranie rastu a pracovných miest, takže je dôležité zosúľadiť aj v rámci rozpočtu a zabezpečiť financovanie pre inovácie. Čo sa týka priemyslu, iste viete, že ten obraz je taký rôznorodý. Ja mám dojem, že v rámci niektorých priemyselných organizácií sú živé diskusie, ale že tu dochádza k stratám pracovných miest v Európe, v mnohých oblastiach a počas krízy v Európe sa ukázalo, že jeden z najodolnejších sektorov bol ten sektor, ktorý bol prepojený so zelenou ekonomikou. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Aj si pozrieť, čo sa udialo v my posledných pár rokoch. To povedal predseda Barozo aj rade, zástupcom na rade. No a potom, čo sa týka bitumenových pieskov, Linda, nestačí iba hovoriť o klimatickej politike, dôležité prieť rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné. Je dôležité presvedčiť členské štáty ešte predtým, ako to postupí na ďalšie fórum. Je dôležité si potvrdiť túto stanovisko, dôležité mať dopadovú štúdiu. Na tom pracujeme, aby sme tu mali návrh pre ministrov, pričom pevne verím, že oni sú vedomé, že tu ide o veľkú vec. To je niečo, čo dáva zmysel a to je stanovisko komisie. Chris Davis, áno, ja som pozeral Bloomberg a tie príjmy z tých aukcií. Ministri, keď o tom diskutujú, tak to je dôležité. Sú takí ministri životného prostredia v Európe, ktorí sú vlastne závislí od príjmu z aukcií tých povoleniek. Jednoducho tak sa vybudoval ten systém v jednotlivých štátoch. Takže ja si myslím, že je tu rastúce povedomie to, tejto skutočnosti a myslím si, že je dôležité, aby sa tým zaoberali aj ministri financí, čo sa týka sekvestrácie uhlíka. Chcem povedať jednu vec, myslím si, že dôležité je si uvedomiť to, že sú tu určité projekty. Samozrejme, situácia bola iná, keby tie ceny boli vyššie. Potrebujem by všetky členské štáty rýchlo zadefinovali svoje priority v rámci projektov. To je veľmi dôležité. Členské štáty sú ochotné podielať sa na financovaní. To je veľmi dôležité. Nie je to jediná technológia, ale zároveň je dôležitá. Pričom sú tu demonstračné projekty. Čo sa týka pokrokov v rámci automobilov, tak áno, ako, ak ste spomínali tie čísla. Čo môžem tam povedať, že čo sa týka výrobcov automobilov a výhľadu do roku 2020, tak vlastne tá naša stratégia je veľmi úzko prepojená s tým, čo oni pripravujú, takže tu ide o to snahu do 95 gramov, takže musím sa zamerať na to, čo bude po tomto období. Takže my sa rozhodli pre prístup v dvoch krokoch. Potom bás, letectvo a označovanie. Pracujeme na tom. Po dva a pol rokoch v tejto funkcii som nepochopila, prečo to bola taká sporná téma v predchádzajúcom funkčnom období. Dôležité, aby sme tu mali iniciatívy zo strany EÚ, ktoré dávajú zmysel pre našich občanov aby videli a aby sme zabezpečili pre nich, aby sa rozhodovali jednoducho a nedokážem pochopiť, že by to malo byť také kontroverzné. Môžem sa k tomu ešte neskôr vrátiť, keď budem o tom vedieť viac. Dôležité je tu konať a na záver. Takže čo sa týka tej spolupráci v rámci RIA, budem o tom diskutovať s kolegami zajtra. Preto sme vlastne pozvali na tú diskusiu 7. a 8. mája. Dôležité, toto sú tie oblasti, na ktorých pracujem. Pevne verím, že keď ukončíme diskusiu 8. mája večer, budeme mať predstavu o tom, kde sa nachádzame. Myslím si, že mali by, mali by pár tém, kde budeme spolupracovať Európska únia s ďalšími štátmi. Dôležité, aby sme, aby sme dosiahli niečo v Riu Dôležitá je tá široká agenda, nezhodneme sa na všetkom. Mohli by sme ale identifikovať pár vecí, ktoré sa dá dosiahnuť, kde by sme naznačili, že keď pôjdem, pôjdeme spolu, môžeme dosiahnuť veľa a preto som pozval na tú diskusiu. Ďakujem. Thank you very much, Con. Ďakujem pekne, Kony, za prvé kolo. Viem, že musíš odísť 4.15. No už dobre, takže stručne. Slovo dostane Karl Heinz Florence, Joe Leinen, Kryton Arzenis, Merkis, Jorgensen a Prody. Takže ale nebudeme mať čas na to, aby som to zodpovedala. No dobre. Tak začneme ako prvý dostane slovo Jo, aby um, si všetci aby všetci mohli položiť otázku, pretože komisárka bude musieť odísť. Áno, naozaj no, veľmi stručne zdá sa, že máme nejaké, nejak, zažívame nejakú renesanciu fosílnych palív. Vidíme, ako sa využíva využíva bridlicový, bridlicový plyn a ropodnostný piesok. Vieme, že ako sa frakovanie používa. Ďalšia otázka, videl, videl som dokument ke ETS. No a otázka je, čo sa dá urobiť, aby sme pomohli Polsku, aby skončila blokáda. Ďakujem pekne, jo. Kryto Narzenis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, veľmi stručne. V Durbane sme povedali, že sa zaviažeme, keď to tu, ak dostaneme cestovnú mapu rozvojové krajiny predložili mapu, ale máme len politický, politický záväzok. No a myslím, že toto je okamih pravdy, tak pre Kyoto, ako pre našich spojencov, či je, či je EU pripravená pri, zmeniť Kyotský protokol ktoré, Aká je naša stratégia, aká je dynamika, A ako ďalej teda? Dobre, ďakujem pekne, Kryton, pani Gardini. Ja sa chcem vrátiť eh, k systému ETS, ak som to správne pochopila. Tak eh, aké je vaše smerovanie? Aká je jedna z tých možností ohľadom kvót? Eh, je takáto, ako to bude prebiehať, čo chcete urobiť, aby ste chránili aj európsky priemysel, pokiaľ ide o uhlík. Uh, Ďakujem pekne, komisárka, mám dve otázky. Prvá sa týka transparentnosti, ale formálna žiadosť na prístup na gratis kvóty na pre Polsko hlavne. naše pred 5 týždňami tu bol zamestnanec komisie a my sme chceli získať prístup k týmto žiadostiam no a vtedy sme ne, neboli schopní revidovať tieto žiadosť. Takže chcem sa pýtať, kedy to budeme môcť revidovať a kedy a to budeme môcť vidieť, kedy to uvidí verejnosť. Sorry. And one other... No a ešte mám jednu ďalšiu relatívne špecifickú otázku, ktorá sa týka uhlíkovej neutrality. Hm, uhlíkovej neutrality a biomasy súčasné sa nerozlišuje medzi reziduálnymi časťami dreva a biomasou, ktoré sú uhlíkovo neutrálne. Zmení to komisia takéto hodnotenie, takúto klasifikáciu. Ďakujem pekne, Judit. Vitoria Prody. Vitoria, prosím, stručne. Ďakujem, pani predsednička. Pán, pardon, pán predseda. Pani komisárka, ja sa vás chcem opýtať, či si myslíte, že je pravdepodobné, že USA ratifikujú kiotský protokol? Pre mňa to veľmi pravdepodobné nie je, takže chcel som sa vás opýtať. Či je možné nejak prepojiť náš program s programom USA a ďalej ako to vyzerá s rozhodnutím Číny v rámci tejto perspektívy? Je tu nejaký program? pokiaľ ide o ETS. Sorry, I have to be... No prepáčte, musím byť veľmi stručná. E, Britlicového plynu skúmame. A je, skúmame, či environmentálna legislatíva, ktorá platí v Európe, adekvátna, alebo či potrebujeme osobitné e, nariadenie, ktoré sa týka frakovania a ťažby bridlicového plynu, ako pomôcť Polsku odblokovať niečo. Myslím, že je tu jeden aspekt a mám taký pocit, že Polsko chce ísť preto a to je otázka energetické efektivity, pretože oni tiež dovážajú nie len plyn z Ruska, ale dovážajú aj mnoho uhlia, niekedy sa na to zabúda, ale v Polsku to tak je. Takže je tu ktorá sa týka energetickej efektivity. Takže je tu cesta. No a ďalšia vec. Minulý týždeň sme sa stretli a hovorili sme o týchto témach a Polsko podporuje ETS, takže niekedy nemôžeme preháňať tie výzvy. Čo sa týka Krytana Arsenisa, no áno, existuje rozdiel medzi tým, čo e, medzi realizáciou dohodnutého v Durbane a nie je všetko ešte doručené, ale zaviesieme sa k druhému záväzkovému obdobiu v Dohe a Ja si predstaviť, že niektorí by si boli radi, keby sme to ratifikovali bez ohľadu na všetko ostatné, ale na druhej strane musím povedať, že Myslím, že chápu veľmi dobre, že treba hľadať rovnováhu medzi tým, čo robíme my a ako vyvíjať tlak na ostatných namiesto napríklad, ako mala by dohoda pre rok 2015, pani Gardini sa spýtala, že možno by bolo dobré zaslať dokument k týmto rôznym možnostiam my nezmrazujeme nejaké príspevky ale, a kvóty, ale ak by sme to menili, tak v podstate by vzniklo tak veľa kvót v roku 2014 a 2013 ale málo kvót sa dostane na trh v posledných rokoch ďalšieho obdobia dražieb. No nevieme, či by to bolo úplne rozumné, možno by bolo dobré mať v počiatočných rokoch menej kvót a potom to stupňovať. No a problém prečo je? Prečo tento problém existuje? Tak e, spoločnosti môžu uložiť e, kvóty do bank, takže Takže v obdobie, keď ceny budú rásť po kríze, a keď budú rásť na normálne ceny, tak práve kvôli systému ukladania v bankách sa nemôžeme na to spoliehať, pretože môžu ešte dlho byť stlačené, aj keď aktivity sa už vrátia takmer do normálnu. Do normálnu. Takže to je pár vízov, ktorým čelíme a v takejto situácii. Myslím, že je dobre rozmýšľať nad tým, či by sme mali trh zaplavovať ďalšími kvotami. Takže to je prvá úvaha a ďalej štruktúrálne, štruktúrálne e, veci. Teraz analizujeme rôzne možnosti. A teraz ešte na otázku pani Merky o biomase. Je tu kritérium udržateľnosti, na tom sa pracuje v, na generálnom rediteľstve pre energetiku predložíme návrhu LULUCF, čím sa bude riešiť to, ako udržateľný, trvalo udržateľné využitie biomasy. No a je na každom členskom štáte, či budú publikovať to, čo žiadali. My sme podporili členské štáty, veľa členských krajín to tak urobilo Niektoré sa rozhodli, že to neurobia, pretože chcú chrániť informácie mene svojich spoločností, ale aj to na členských štátoch. My sme ich vyzvali, aby to zverejnili, ale nemôžeme ich do toho nútiť. A ďalej, nie som si istá, pán Prody, vy ste hovorili, alebo prvá otázka, či USA, USA podpíše Kyoto, to, odpovede samozrejme nie, no ale preto myslím, že by sme sa mali venovať režimu do budúcnosti. Takže je mi ľúto, že to bolo také krátke, ale Dobre, ďakujem pekne Kony za výmenu názorov a vy som skutočne nadšený, bežíte maratón, máte nekonečný zdroj energie, bojujete za európsku klimatickú politiku veľmi dobre. Máte našu podporu v legislatíve ETS. Je chrbtovou kosťou našej politiky, základ našej politiky a ospravedlňujem sa za meškanie. So, jetzt geht's weiter in... Dobre, tak pokračujeme ďalej. Podľa programu prechádzame k bodu číslo 24, vykonávanie tematickej stratégie pre pôdu a prebiehajúce činnosti. No a navrhujem postupovať nasledovne. Najskôr dáme slovo komisii a potom prejdeme k diskusii, takže Slovo dostane ako prvá komisia. Good afternoon, Mr. Chairman. Dobrý deň, predseda. Môj vedúci tu už mal byť, ale bohužiaľ tu ešte nie je, môžem začať aj ja. Som rád. Ďakujem za príležitosť, že môžeme prezentovať správu správu o vykonávaní tematickej stratégie pre pôdu prebiehajúce činnosti. Táto stratégia bola predložená pred 5 rokmi a komisia by v nej chcela predložiť a aktualizovať iniciatívy, ktoré boli prijaté a chcela by vyjadriť a ilustrovať pokrok a nedostatok ochrany pôdy v EU. Táto politická správa, jej súčasťou je technická správa, Spoločného výskumného centra Európskej komisie, ktorá obsahuje detálne informácie o stave pôdy v Európe minimálne v tom rozsahu, v akom máme údaje, čo nie je vždy tak. No a zhoršovanie kvality pôdy v Európe pokračuje. Strácame mnoho pôdy kvôli, kvôli mestskému využitiu náš odhad, ktorý je ešte veľmi optimistický, hovorí, že minimálne 275 hektárov krajiny a pôdy strácame e, kvôli mestskému rozvoju a stavebnému rozvoju. A to každý deň. To znamená minimálne tisíc štvorcových kilometrov ročne, čo je každých 10 rokov oblasti, e, ktorá má veľkosť Cypru, alebo iný Iné porovnanie je to e, celková plocha hornej pôdy v Holandsku, o ktorú každý rok prichádzame. Takže tento fenomén nazývame prekrývanie pôdy nepredišnými vrstvami. Pôdna erózia, týka sa miliónov kilometrov štvorcových pôdy, 20 prekračuje udržateľný, udržateľnú mieru. Sú tu tiež problémy vysokého, vysokej slanosti. Tiež je ohrozená diverzita a v pôde sa nachádza približne štvrtina svetovej biodiverzity. Nevieme, aká je kontaminácia pôdy. Nie sme si v tom istí, pretože nemáme, nemáme príslušnú legislatívu, ale myslíme, že na približne 3 milióny miest sú kontaminovaných alebo ohrozených a viac ako 3 tisíc alebo 300 tisíc miest je kontaminovaných, takže zhoršovanie kvality pôdy ohrozuje, zhoršuje našu kapacitu produkovať potraviny, ale tiež to má vysoké náklady. Komisia vo, svojej, vo svojej, svojom dokumente hovorí o približne 338 miliardách eur ročne. V samotnom Veľkej, Veľkej Británii to stojí ročne 53 miliónov. Takže nechceme byť len milí k životnému prostrediu, ale to sú tiež, je to tiež otázka nákladov záťaže našej spoločnosti. Takže situácia a analýza situácií, ktorú vykonala komisia v roku 2006, bohužiaľ nie je veľa rozdelená od toho, čo prezentujeme dnes. Táto analýza ktorý viedla k prijatiu tematickej stratégie pre pôdu, kde bol aj návrh na stratégiu ochranu pôdy a jej udržateľné využitie parlamenta eh, prijal dohovoru v prvom čítaní v roku 2007 a teraz sa aktívne zapájame a pracujeme raz s radou, aby sme zrušili blokujúcu menšinu, aby si všetci uvedomili, že tematická stratégia pre pôdu je Ehm, balíčkom sú tu 3, sú tu 4, 4 piliere. No a štvrtý pilier je legislatíva EÚ, ktorý je rovnako dôležitý ako všetky ostatné. Ale veľmi stručne. Čo to teraz urobila komisia na integráciu ochranu pôdy do ostatných politík, napríklad v návrhu reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky. Navrhujeme štandardy na ochranu organických materiálov s povinnosťou šetriť rôzne druhy pôdy. No a v druhom dokumente hovoríme o zlepšení riadenia a využívania pôdy a tiež sa hovorí o sekvestrácii. No a v neposlednom rade ekologizácia druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak ako to navrhuje komisia. A dúfam, že to podporia parlamentu by zlepšilo situáciu ešte ďalej, hlavne čo sa týka erózie pôdy a organických materiálov. Ďalší, ďalšie veci bolo prijatie smernice o priemyselných emisiách, ktorým sa zaviedli, ktorým sa zaviedli Hm. ustanovenia o udržaní kvality pôdy, tým sa stanovila nulová tolerancia pre nové znečistenie pôdy na základe princípu znečisťovateľ platí. Samozrejme, ešte sú tu ďalšie veci, ktorých, ktorý táto smernica nepokrýva, a samozrejme odkaz minulosti nie je predmetom rozsahu a pôsobnosti tejto smernice. ďalší element Litva poskytuje kohezná politika. V, súčasnej, v súčasnom plánovacom období v 2013 približne sú k dispozícii približne 3 miliardy eur a rovnaká politika bude pokračovať aj v ďalšom plánovacom období. Chcel by som zdôrazniť tri body, ktoré sú mimoriadne dôležité. A poprvé, tak ako som už povedal, to je nedostatok údajov. Nemáme dostatočné informácie, alebo nevždy, na to, aby sme mohli v plnej miere zhodnotiť znehodnocovanie pôdy. Takže skúmania pravidelne opakujeme na to, aby sme zlepšili Vedomosti, ktoré máme. Druhá vec, ktorá vychádza zo správy, to je zaberanie pôdy. Už som hovoril o tom, že ročne prichádzame o plochu, ktorá sa rovná veľkosti Cypru. No a v na JAP o efektívnom využívaní surovín komisia identifikovala, že v roku 2020 naša politika musí byť taká, že miera zaberania pôdy musí byť taká, že do roku 2050 musí byť zaberanie pôdy nulové. Zverejnili sme nezáväzný indikatívny dokument, ktorý obsahuje usmernenia na lepších postupoch na pomoc členským štátom a lokálnym orgánom. Takže, aby sme znížili dopady. No a tretí bod sa týka Rio plus 20, na čo všetci momentálne veľmi intenzívne myslíme. V správe sa zdôrazňuje, že nárasta svojej populácie, rastúca spotreba, dopyt po biomase a ostatných surovinách bude viesť k zvýšeniu využívania pôdy a možnému znehodnocovaniu pôdy. Je to pre nás dôležité, ale len kvôli možným geopolitickým nerovnováham. Ale rovnako, pretože budeme sa ešte zvýši naša závislosť na zdrojoch v rámci EÚ, ak do roku 2050 bude na Zemi 9 miliard ľudí. Takže toto je jedna z vecí, prečo navrhujeme, aby na samite Rio plus 20 sa otázka znehodnocovania pôdy bola jedna z kľúčových oblastí. No a opätovne navrhujeme, aby sa celý svet dohodol na nulovej miere znehodnocovania pôdy s medzinárodne dohodnutým časovým rámcom tak by sme sa mohli sústrediť, a sústrediť tak medzinárodnú pozornosť e, na pôdu, na zdroje a to nie len na súši a v suchých oblastiach, ako je to, to o tom hovorí rezolúcia OSN, ale na globálnej úrovni. No ďalej trochu publicity 10. a 11. mája, takže približne o 3 týždne organizujeme konferenciu o pôde, kde sa bude hovoriť o niektorých veciach, ktoré, o ktorých som práve povedal niečo ja teraz. Všetkých vás srdečne pozývame. Konferencia bude prebiehať pomocou prostredníctvom panelu s komisárom Čelosom, potočníkom. Dúfame, že príde aj zástupca výboru pre životné prostredie. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne za váš úvod. No a traja rečníci sa prihlasili. Najskôr Karl Heinz Florence, potom pani Haug a tretím je Vittorio Prodi. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, als ich vor vielen Jahren mich entschieden habe. Äh, Ďakujem. Pred mnohými rokmi som sa rozhodol pre Európu a nie pre Bundestag. Prečo? Pretože ma zaujímala politika pôdy a vody. Teraz musím povedať, že keď počúvam zástupcov komisie, tak mi to naháňa strach. Vy ste tu vymenovali niekoľko vecí, to bolo správne. Pokiaľ ide o pôdu, ale existujú európske pravidlá, a aj napriek tomu sa situácia zhoršuje. Máme tu uh, smernicu a ja som poľnohospodár, takže viem, že boli vypracované uh, štúdie, dopadové štúdie už pred niekoľkými rokmi. To bolo správne. Ale čo robíte pri implementácii pre fitosanitárnu oblasť. Čo robíte? Nič, absolútne nič ďalej, pokiaľ ide o environmentálne analýzy. Taktiež nič v Holandsku. Máme vypracovanú analýzu za jeden mesiac. A to na každé obdobie. Ja by som vám tu mohol vymenovať 10 alebo 15 nariadení, ktoré sa týkajú pôdy. Ja nechcem zrušiť ani jedno, ale chcem, aby ste sa vy do tohto zapojili a aby ste konali. Keď hovoríte, že potrebujete tu všeobecný rámec. Dobre, ale keď vy neviete kontrolovať ani tie jednotlivé smernice a komisár Potočník má pravdu, keď hovorí, že nemá dostatok personálu, ale keď vy neviete vykonať ani toto, tak k rámcu nikdy nedospejete. Pred troma rokmi som e, bol zapojený do procesu e, vlastnia pôdy a boli tu rešpektované európske predpisy. Vy chcete e, rozkuskovať Európu na kategórie dobrá pôda, zlá, tak ako to bolo v prípade vody a ocitneme sa zrazu v tej položke eh, zlá pôda, budeme to mať transfery financií, ale nebudete tu mať väčšinu pre takéto opatrenia. Musíte tu uplatňovať princíp eh, znečisťovateľ platca. Takže ten, kto znečisťuje, musí za to niesť zodpovednosť. Je to tak? A ja by som chcel, aby v členských štátoch boli uplatňované tieto pravidlá. Pretože stratégia nikdy nedospeje k svojmu cieľu. Táto stratégia nás nepohne vpred a vy nás presvedčíte iba vtedy, keď budete vedieť kontrolovať tú legislatívu, ktorá je teraz v platnosti. V Nemecku, v Belgicku je mnoho vecí zakázaných, ale mnoho látok sa nachádza vo vode, prichádza to cez hranice. Nepotrebujeme tu nejakú ďalšiu legislatívu, ale kontrolujte to, čo tu už teraz máme. Prepačte, ešte som zabudol jednu vec. Pani Weisberger je expertka určite nám bude môcť vysvetliť eh, veci technickejšie. A, mm, pani Hok a potom pán Prody. Ďakujem. Ochrana pôdy a smernica pre ochranu pôdy. Komisia, ako aj eh, Karl povedal, ja som si ich pozorne vypočula. A keď sme boli svetkami diskusie 2005-2006, tak v podstate sa tu veci opakujú. Nie je to prvýkrát. Nie som určite jediná, ktorá dostala list z Nemeckej asociácie poľnohospodárov. Ide o informáciu, neviem, či ste si to prečítali ale tie argumenty sú také isté ako pred 5-6 rokmi. Takže nič nové sme sa nenaučili, stále je tu tá istá reakcia. Nič nemôžeme vykonať na európskej úrovni. Ale na druhej strane sa tu opakujú sťažnosti. k návrhu komisie, k návrhu smernice. Nikde sa nehovorí o tom, že Európsky parlament predstavil výborný návrh pri prvom čítaní. Takže toto bolo niekde pod tým návrhom smernice komisie. My sme sa na to pozreli vo všetkých skupinách, boli tam každej skupine ľudia, ktorí boli proti, ale boli tam aj zástupcovia, ktorí na tom pilne pracovali. Čo to znamená? Že to, čo nám posiela táto asociácia 26. apríla, bude prebiehať e, diskusia a žiadajú nás, aby sme predstavili ich pozíciu. Karl to urobil, ale toto je informácia. Teraz sa e, neobraciam na tých, ktorí nechápu, že Európsky parlament je e, legislatívny orgán a nie komisia. Ešte dnes e, sa môžem podpísať pod každú vetu, ktorú sme v tom čase prijali. A možno komisia sa môže vydať týmto smerom. Rada môže vypracovať spoločnú pozíciu, aby sme mohli prejsť k druhému čítaniu a posunúť sa vpred. Ďalej, opäť sa obraciam na komisiu, ak som to správne pochopila. Ja som si poču, ja som počúvala tlmočenie do Nemčiny a pochopila som, že tu máme problémy s údajmi. Ale čo vy robíte? My platíme, máme tu Európsku agentúru pre životné prostredie a podľa mňa ide o výbornú agentúru, ktorá vykonáva vynikajúcu prácu. Máme tu informácie, takže čo ešte viac komisia potrebuje? Čo vám chýba? Aké informácie vám chýbajú? To neznamená, že keď nič neurobili, tak musia obviňovať ostatných. Ďakujem, pani Hauk. Pán Prody, máte slovo. Pán Prody bol spravodajcom pre tematickú stratégiu za Európsky parlament v tom čase. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno. Ako povedala pani Hauk, Vykonali sme kus práce, a to spoločne. A chcel by som pripomenúť, že výsledok e, je stále platný. Mali sme tu potvrdenie aj vďaka údajom, ktoré existujú, e, pokiaľ ide e, o emisie CO2 a je teda isté, že pôda je fixným zdrojom, ale všetko, čo sa týka emisí CO2, tak to spadá do perspektívy pôdy ako vzácného zdroja a týka sa to nás všetkých. Takže mali eh, by sme vypracovať eh, stimuly pre členské štáty, aby sa o to zaujímali trochu viac, aby boli disciplinovanejší. Máme tu vzácné zdroje, ktoré musíme chrániť eh, čo najúčinnejším spôsobom. A tento zdroj, pôda, obsahuje dvojnásobok uhlíka v porovnaní s ovzduším. Takže ide o dôležitú vec a musí to byť e, zohľadnené pri všeobecnej tematike. A ďalej e, tu máme otázku e, oxidu dusíka. Máme tu otázku radioaktivity a toto je téma, ktorá sa opäť týka všetkých. Samozrejme, ide tu o rešpektovanie pozícií jednotlivých členských štátov. Pretože pokiaľ ide o pôdu, tak niektoré aspekty vychádzajú z ich právomoci. My sme sa sústredili na GMS a chceli sme získať údaje, ktoré sa týkajú pôdy, rastlín, emisí CO2 a tak ďalej. Takže vďaka tomuto systému aby sme mohli získať všetky tieto údaje. Ide teda o základný nástroj, aby sme zistili, aký je stav pôdy a potom emisí CO2. Takže nemôžeme sa v tomto štádiu e, zastaviť a vzdať sa, pretože ide o nevyhnutný nástroj našej politiky pre pôdu a politiky emisí CO2. Myslím, že by sme mali obnoviť túto diskusiu a pozrieť sa na to, čo môžeme urobiť v rámci stimulov, aby nedochádzalo k ďalšiemu znečisťovaniu pôdy. Súhlasím s tým, že toto úsilie musí byť e, vynaložené e, z našej e, strany. Táto otázka už padla na skupine vysokej úrovne pre klimatické zmeny. bolo povedané, že pôda je spoločným majetkom. A musíme sa o túto tému neustále zaujímať. Dažďová voda napríklad musí byť udržaná čo najviac na tých miestach, kde padne. A ešte tu je otázka nepriepustnosti meskej pôdy tu musíme stanoviť špecifickú politiku. aby sme sa vyhli erózii pôdy. Čiže je tu séria parametrov, ktoré musia byť zohľadnené. Máme údaje o Jakarte, Tam je tá úroveň pôdy porovnávaná s úrovňou mora. Hodnoty sú 10-násobné e, a teraz si to e, predstavte, ako je to v e, Benátkach. Opäť sa vraciame k tej istej téme. To znamená pôda musí byť udržaná v čo najlepšom stave. Ja si myslím, že musíme ubezpečiť členské štáty. Nechceme im tu e, stanovovať e, viaceré politiky, ale toto sú otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, e, klimatické zmeny a prírodné katastrofy a Toto všetko sa týka riadenia pôdy, údržby pôdy, Takže všetky tieto otázky musia byť prepracované v dokumente, aby potom členské štáty dospeli k spoločnej disciplíne, pretože toto je zdroj, do ktorého sa oplatí investovať. Áno. Toto sú skúsenosti nášho spravodajcu ohľadom tematickej stratégie. Takže bol do toho zapojený. A teraz kolegyňa Sandrin Belie. Ďakujem, pán predseda. Ja som tu bohužiaľ nebola v roku 2007, keď tu prebiehali diskusie o projekte e, smernice 4 o pôde, ale Naopak v roku 2008 som bola na ministerstve pre životné prostredie v rámci Grenell životné prostredie. a Toto prebiehalo pred niekoľkými rokmi a ja som videla ministra pre životné prostredie, ktorý sa postavil proti odhlasovaniu tejto e, smernice. Minister nám to nepovedal. My sme niekoľko dní potom zistili, že e, Francúzsko sa zdržalo hlasovania, čiže e, bolo súčasťou blokády a dúfam, že vzhľadom na aktuálnu situáciu vo Francúzsku už o niekoľko týždňov Francúzsko Ehm, na základe volebných výsledkov Francúzsko ehm, bude hybnou silou ehm, v tejto oblasti a prispieje politickou silou k tejto téme, podobne ako v prípade vody a ovzdušia, aj v prípade smernice pre pôdu. Ja som nedostala ten posledný list nemeckých poľnohospodárov, ale Snažila som sa pochopiť, kde má korene tá blokáda. Okrem tých technických akceptov, tu máme nejaké ďalšie obmedzenia pre polnohospodárov. Táto smernica je um, pochopená um, politicky zo strany polnohospodárov, a nie prakticky a technicky. U mm, Nemecka Časť sa obáva straty suverenity a toto je dôležitá otázka. Myslím, že vzhľadom na ťažkosti v EÚ e, dúfam, že budeme všetci e, schopní prekonať tieto problémy. Ja celkom nechápem, ako som si vypočula argumenty Niektoré z nich nechápem. Môžeme vyčítať členským štátom a aktérom, e, že neuplatňujú existujúce pravidlá. Komisii môžeme vyčítať, e, že e, nevyvíja potrebný nátlak, ale neviem, do akej miery prijatie regulačného rámca, ktorý je založený na pravidlách sektorovej politiky, či už ide boj proti klimatickým zmenám, poľnohospodárstvo, urbanizácia a tak ďalej, aby sme tu mali konzistentnú politiku na ochranu pôdy v EÚ. Ako by e, toto spomalilo e, záležitosti a vytvorilo ďalšie pravidla. Práve naopak, dnes môžeme opäť obnoviť túto diskusiu a môžeme sa snažiť nájsť väčšiu konzistentnosť politicky. to definovať politicky eh, z environmentálneho hľadiska, zaangažovať sa v rámci energetiky, klimatických zmien. Európsky parlament eh, bojuje proti strate biodiverzity a potom eh, sa môžeme zamyslieť nad rámcovou smernicou, ktorá bude širšie formulovaná. Tak ako to bolo v prípade smernice pre vodu, môžeme si stanoviť harmonogram, jednotlivé ciele a, a potom sa tomu venovať v rámci diskusie, hovoriť o ochrane e, pôdy počas týchto diskusí a mať tú e, diskusiu o e, národných politikách než o environmentálnom ekonomickom rámci. No a ešte na záver, ja sa veľmi teším, že Európska komisia sa nevzdala tejto témy. Myslím si, že môže získať podporu Európskeho parlamentu. A samozrejme, je tu diskusia, máme tu menšinu, ale minulý týždeň, keď sa hovorilo o 7. environmentálnom programe, tak sme tu odhlasovali časť pre pôdu a mm, nebola to veľká väčšina. Boli tu štyri hlasy, takže diskusia ešte mm, bude prebiehať, ale my sa e, tomu tešíme pretože v rámci parlamentu budeme, teda aspoň dúfam, môcť aj naďalej podporovať prácu komisie a každý pracovať aj vo svojom e, členskom štáte, aby sme mohli e, implementovať e, túto smernicu ochrany pôdy. Ďakujem. Belie. Ďakujem pekne, pani Belie. A teraz dáme ešte raz slovo komisii, aby zareagovali na otázky a komentáre. A potom končíme rozpravu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som začala tým, že sa poďakujem poslancovi Florencovi za to, že vlastne zahájil túto rozpravu takýmto spôsobom. Skutočne išiel to s veľkým odhodlaním. Dovolte, aby som sa poďakoval všetkým účastníkom za túto diskusiu. Chcela by som to teraz prejsť postupne, krok za krokom, jednotlivé vyjadrenia, aby som poskytla odpovede. Čo sa týka tých prvých komentárov, tak tam som počul jasnú argumentáciu v prospech subsidiarity a prospech lepšej implementácie inšpekčného monitoringu zo strany komisie. Čo sa týka subsidiarity, a myslím, že sme to počuli aj v ostatných vyjadreniach, návrh komisie, ktorý teda je aktuálne predložený, prípadné úpravy tohoto návrhu sa budú týkať iba dimenzie EU, legislatívy o pôde, to znamená, že nie je tu úmysel nejakým spôsobom otvárať otázku subsidiarity. To znamená, že parlament, rada a ďalší zapojení, ako napríklad nemeckí polnospodári, môžu byť upokojení. Teraz, čo sa týka implementácie. A tu by som chcela opätovne zdôrazniť, implementácia je na prvom mieste v zodpovednosti členských štátov. To znamená, že je na členských štátoch zabezpečiť, aby sa európska legislatíva primeraným spôsobom implementovala. Komisia ako strážkyňa zmluv samozrejme má možnosť zasiahnuť a zasahuje, keď opatrenia ako inšpekcie, monitoring a tak ďalej sa nevykonávajú dostatočným spôsobom na národnej alebo lokálnej úrovni. Nie som si vedomá toho, že by tu boli nejaké požiadavky na komisiu, aby nejakým spôsobom zasiahla a komisia by nereagovala. Teraz, čo sa týka údajov to bolo, myslím, že druhé vystúpenie. Tam išlo o komentár v tom zmysle, že máme informácie, ktoré sa týkajú GMS a že odtiaľ máme mať údaje. Tu ide skôr takú filozofickú diskusiu, alebo bez legislatívy vlastne komisia nebude dostávať údaje. No a to je ďalší dôvod, prečo musíme zabezpečiť to, aby sme tu mali rámcovú legislatívu v Európskej únii práve pre tento sektor. Iba národné údaje nie sú porovnateľné, existujú údaje za niektoré členské štáty, ktoré sú skutočne veľmi dôsledné a detailné. Niekde to nie je až také detailné a nie je to až tak rozpracované, ale nie sú porovnateľné preto, lebo neboli vypracované eh, rovnakým spôsobom. čo sa týka otázky, či by sa komisia mala zaoberať smernicou, ktorú sme predložili pred rokmi a kde, ku ktorej sa vlastne vyjadril parlament v rámci prvého čítania. A tu sa chcem poďakovať poslancovi Prodimu, že pripomenul stanovisko Európskeho parlamentu tejto veci. Chcela by som povedať, že my sme pripravení. A to znamená, že ako náhle tam bude nejaká možnosť to opätovne predložiť, Samozrejme, budeme sa zaoberať tým vývojom, ktorý by teda sa mohol zrealizovať v tomto roku. A nebolo by rozumné, keby komisia iba predložila jednoducho niečo v tej forme, ako to bolo vypracované pred niekoľkými rokmi. Musíme najprv zabezpečiť to, aby bol tu vhodný čas na to, aby sme to mohli predložiť. A dovtedy vám vlastne môžem povedať iba to, že dostávame signály, pozbudujúce signály z, z viacerých strán a dokonca aj od takých aktérov, ktorí sa nestávali pred rokmi pozitívne v tejto rámcovej smernici. V tom dobe sa uskutoční konferencia. Pevne verím, že si vypočujeme ďalšie komentáre, získame viac informácií. Uskutočnia sa viaceré podujatia, ktoré sa budú týkať samotného rámca rokovaní, a celé sa to bude sústrediť na pôdu na globálnej úrovni, samozrejme. Pôda nie len vec globálnej úrovne, ale aj úrovne EÚ. Znečistenie pôdy a ochrana pôdy, to sú veci, ktoré sa nás priamo týkajú a práve preto musíme konať v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii, Ďakujem pekne kolegyňam kolegom za rozpravu, za položené otázky. Myslím si, že to bolo veľmi prospešné. Tá téma ešte nie je vôbec uzavretá a čakáme ešte, s čím budeme konfrontovaní. No a posledný bod našeho programu nasledujúca schôdza 7. 8. mája a dnes samozrejme naša schôdza bola vysielaná na internete, môžete si to pozrieť v rámci mediatéke od prvého bodu nášho programu až po posledný. To znamená, že ešte raz je možné si pozrieť jednotlivé témy, o ktorých sme diskutovali. Všetkým prajem príjemné popoludne a stretneme sa čoskoro.